musíme riešiť problémy a zamyslieť sa nad tým, ako môžeme spoločne v tejto veci urobiť viac. Ďakujem, hovorí predsednička. Ďakujem, pani komisárka. Uzatváram debatu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra a oznámenie na záver. Ďalšia schôdza e, e, sa uskutoční zajtra 15. júna 2010 so začiatkom od 9. od 9 a, a bude trvať až do polnoci. Program schôdze bol zverejnený, je k dispozícii na webovej stránke Inter- e, e, Európskeho parlamentu. Pani predsednička Láskovo ďakuje tlmočníkom a pracovníkom. Uzatváram zasadnutie.